Dámy a páni, napriek tomu, že troška meškáme, začneme s našim popoludňajším zasadaním. Som veľmi ráda, že mám možnosť privítať pani Žolženy, riaditeľku EAS e zodpovednú za bezpečnostnú politiku a prevenciu konfliktov. Témou tohto zásadania je zákaz šírenia zbraní a s tým spojené otázky včítanie našľapových mín a projektu iTrace Nebudeme strácať čas, takže okamžite dávam slovo pani Joel Ženy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, dámy a páni. Ďakujem vám za toto pozvanie, na toto zasadanie, aby som prezentovala aktivity EEAS v tejto oblasti. Ja by som navrhovala, že vám troška opíšem problémy, ktoré sú spojené s malými zbraniami a čo Európska únia robí v súvislosti s ľahkými zbraniami, malými zbraniami. A spomeniem niekoľko projektov, ktoré financujeme, včítanie projektu iTrace, čo je tiež uvedené v názve, potom eh, budem hovoriť o zmluve, to je veľmi zaujímavý legislatívny vývin, aký budete mať záujem. Niekoľko slov by som chcela povedať o autonómnych zbraniach. Budem hovoriť o mínach a aktivitách spojených s mínami. No a potom už uvidíme, ako nám, ako teda budem hovoriť o dohovore o chemických zbraniach v Sýrii, takže nie len PLC. Takže to je môj návrh, ako by som rada postupovala. Dúfam, že vám to bude vyhovovať. Nedávno ste tu mali Jace Kabilici, ktorý je špeciálnym vyslancom pre túto oblasť keďže Jacek slúbil, že sa ešte vráti do tohto výboru, keď e, sa skončí spomínaná konferencia a bude vám prezentovať výsledok tejto konferencie. Nazdávam no, sa, že každý bude so mnou súhlasiť, že správy z celého sveta nám pripomínajú e, veľké výzvy, ktorým čelíme, ale takisto aj naši partneri sú tam aj zlé správy, e, krutosti, zverstva, o ktorých počúvame dennodenne. Ďalej potom e, nelegálne obchodovanie so zbraniami malými a ľahkými, ktoré e, sa dostávajú do iných rúk, teda nie do tých rúk, do ktorých sa mali pôvodne dostať. Ako všetci vieme, táto otázka súvisí s rozhodnutím ľudí použiť tieto zbranie, ale Európska únia môže urobiť veľmi veľa v úzkej spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi, aby sme posilnili tú právnu architektúru na zabezpečenie toho, aby sa obchodovalo s malými zbraniami legálne, nie ilegálne. Budeme spolupracovať s partnerskými krajinami, aby sa posilnila ich schopnosť, aby sa kontroloval tok e, zbraní a podobne. Ja to bližšie opíšem teda v detailoch. Možno stručne chcem povedať, že veľa práce, ktorú budem opisovať, e, sa financuje z rozpočtu CSTP. je to 5 e, celkového rozpočtu CSDP a teda 5 je určených na kontrolu zákazu šírenia zbraní a s tým súvisiace ozbrojenie. No a teraz by som sa chcela orientovať na problematiku malých a ľahkých zbraní a dotknem sa tohto projektu iTrace. Teda viete, pokiaľ ide tú právnu architektúru, kľúčové nástroje, na ktorej sme postavili našu prácu, tak ako je to akčný program OSN, ktorý bol prijatý pred 14, 14 rokmi a medzinárodný nástroj teda na e, vysledovanie v konečnom dôsledku je to e, v stratégii, ktorá sa začala v 2015, ale k tomu sa ešte vrátim. Je dobre začínať dobrou správou. Možno v ostatných 15 rokoch milióny zbraní sa objavilo, zničilo. Ďalej e, mnohé zbranie sú bezpečné, mnohé krajiny prijali legálny rámec, ktorý ich vedie k tomu, že dokážu zmanéžovať zbranie e, v súlade s najlepšími praktikami. Takže ozaj môžeme hovoriť o úspechoch a nemali by sme ich podceňovať. Nazdávam sa, že Európska únia v podstatnej miere prispela, o tom chcem práve hovoriť. Hádam by sme mohli konkrétne začať s konkrétnou prácou, ktorú realizujeme v tejto oblasti oblasti v rôznych krajinách. Niekoľko príkladov, ne, nemusím vám tu prezentovať celé litanie, ale chcem, aby ste e, mali predstavu o tom, e, ako je to s týmito ľahkými e, zbraniami. Napríklad v jeho východnej Európe sme sa sústreďovali na prácu s partnerskými krajinami pri vytváraní mechanizmu kontroly malých eh, a ľahkých zbraní. To je jeden príklad. My eh, uskutočňujeme túto eh, spoluprácu v Bielorúsku, tam to treba dokončiť. A my sme sa sústreďovali na výcvik bezpečnostných síl pôsobiacich v E, skladoch e, zbraní. No a je to šanca na e, tento management bezpečnosti. Máme tu aktivity v Severnej Afrike, v Sahelskej oblasti, no stručne tri rozhodnutia Rady rozpočtu spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky. Konkrétne na vec sa týka Líbie. Iste nebudete prekvapení, keď vám poviem, že tento projekt bol súčasne zastavený vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na tvári miesta, ale projekt sa môže obnoviť ako náhle to okolnosti dovolia a my sa budeme snažiť udržiavať túto možnosť. Je to priorita E, v tejto krajine, ktorá je spojená s mnohými obavami. Máme tu ďalšie rozhodnutie rady, týka sa krajín sahelskej oblasti. Je to práca, kde teda nám ide o posilnenie legislatívneho rámca takto, takisto manažmentu zásob zbraní. Máme ďalšie rozhodnutie rady, to je ITRES. Ešte sa k tomu e, vrátim. Tie iné projekty z OSN, tie všetky nebudem vyčíslovať Dôležité je spolupracovať eh, s krajinami, posilňovať ich eh, eh, schopnosť. To je najlepšia možnosť, ako posilňovať našu bezpečnosť a ich bezpečnosť. To je oblasť, kde sú dôležité technológie a kde je potrebné mať príslušné nástroje keď pracujeme s partnerskými krajinami, pozorujeme nedostatok údajov, teda kde sú zmeny, kde sa odklonili z toho um, legálneho obchodu do ilegálneho obchodu. No potom bez týchto údajov je veľmi ťažko použiť efektívne reakcie, keď chceme inovatívne projekty, ktoré momentálne uh, financujeme v rámci rozpočtu spoločnej bezpečnostnej a obradnej politiky. Je to práve aj TRACE projekt. Je to veľmi inovačná záležitosť. My totiž podporujeme ľudí priamo na tvári miesta a ktorí hovoria o zbraniach, ktoré našli a o ktorých teda majú dôkazy, kde pred predpokladajú, e, že dokážu vysledovať tieto zbrania v tom bode, keď sa odkl- odklonia od legálneho obchodu. Takže tie sú v sahelskom regióne a takisto v celej Sýrii a na Blízkom východe, konkrétne napríklad to bola e, veľmi kompletná sada údajov, ktorá je k dispozícii v rukách islamského štátu. A ja si myslím muníciu, zbranie a takisto materiál, ktorý, sa, ktorý s tým súvisí. No a e, e, sú napríklad v Irackom Kurdistane a fyzicky boli prítomné E, v Sýrii, tak treba pochopiť, čo sa na tvári miesta deje. No a dôkazy, ktoré sa začínajú objavovať, pokazujú na to, že kvanty, teda tamto množstvo zbraní, teda zbranie, ktoré sa vyrobili v USA, tak nebol to často predpoklad, e, že to je munícia vyrobená od Spojených štátov. No a teraz dôkazy poukazujú na to, že väčšina zbraní pochádza z iných zdrojov a teda z iných krajín. No a to je taká informácia, ktorá je veľmi dôležitá, ak chcete vytvárať eh, manažment alebo tú, tú, tú reťaz eh, manažmentu ľahkých zbraní. Ďalej, aj trest podporuje zmluvu a totiž ak pomôžeme tým kontrolným orgánom pri e, transfere konvenčných zbraní a takisto pri zhodnocovaní rôzneho rizika, keď sa dávajú exportné licencie tak zjavne je to veľmi dôležitý stupeň alebo štádium aby boli bezpečnejšie tieto toky alebo obchodovanie zbraní. No a teraz sa pozrieme na program OSN, teda akčný program o legálnom obchodovaní s malými zbraniami. Viete, bol to taký kľúčový krok pri započaní práce, kde sme sa sústreďovali na bezpečný transfer zbraní Čiže ostáva to univerzálne záväzný nástroj. Máš, e, sú tam ustanovenia týkajúce sa transferu zbraní. V júni bude veľmi také, také technické podujatie. Pozrieme sa na viacero aspektov, teda v tom ohľade, ako dobre vysledovať e, zbranie v máji 13. mája bude rozpráva v Rade o iniciatívach e, Litvy, pokiaľ ide teda o ručné zbranie. A chcem pochváliť Litvu za túto iniciatívu. Ja som už e, spomenula, no hovorím o rôznych nástrojoch a momentálne sa dostávam ku uh, E, zmluve o e, ručných zbraniach. V 2005 sme mali stratégiu o ľahkých zbraniach, ručných zbraniach. Máme taký pocit, že sa odtedy udialo veľmi veľa. To je dokument, ktorú by sme mali revidovať, či teda budeme potrebovať aktualizovanú stratégiu, ktorou by sa dali privodiť zmeny. No a teraz zmluva. Je to jeden z najzaujímavejších e, vývinov, pokiaľ ide o konvenčné zbranie alebo zbranie hromadného ničenia. Je pozoruhodné, že sa dosiahol konzensus, teda v texte, a e, zmluva začala platí 24. decembra v minulom roku. Európsky parlament podporoval toto úsilie, teda pri tejto zmluve, čo si veľmi ceníme, je 130 eh, krajín, ktoré podpísali túto zmluvu. Všetky krajiny Európskej únie to podpísali a 26 zmluv ratifikovalo. Takže to je skutočný úspech. Ale teraz prežívame taký náročný čas, pokiaľ ide o implementáciu tejto zmluvy o zbraniach. Bude sa konať prvá konferencia zúčastnených strán a príde k prijatiu kľúčových rozhodnutí. Bude to možno nudné a, technické, a veľmi technické o postupoch, o rozhodovaniach, teda o tom, kde bude lokalizovaný sekretariát. Viete, nie je to veľmi zrušujúce, neznie to tak, ale toto rozhodnutie bude veľmi dôležité na to, aby sme dokázali nájsť riečenie a účinnosť. A momentálne musíme povedať, že sme nedosiahli konzenzus, kde má byť tá, to hlavné sídlo sekretariátu tak tu pozorujeme politizáciu teda toho, čo by malo byť skôr technickým rozhodnutím. No a pokiaľ nebudeme mať tú spoločnú pozíciu, Trinidad je napríklad jedným z kandidátom a podporujú to e, rozvojové krajiny, ďalší uchádzači, e, e, Viedeň a Ženeva. Viete, zase to sú Ehm, zase otázky toho celého mechanizmu. No a uvidíme, čo sa odohrá na samotnej konferencii. No bude to politická dohoda, istý kompromis, ktorý by mal byť eh, dôležitý pre vykonávanie toho, čo je našim cieľom. Prácu, spolupracujeme s členskými krajinami, podporujeme diskusie o týchto technických detailoch, aby sme zabezpečili, že to stretnutie v auguste bude veľmi efektívne budeme veľmi aktívni e, pri našich kontaktoch s tretími krajinami, budeme podporovať tretie krajiny, ktoré chcú podporiť e, rámec. No a naše ciele tak ako pre iné právne nástroje, univerzit, un, univerzializácia. Musíme spolupracovať s partnermi, musíme podporovať krajiny, aby takto konali, budeme spolupracovať s krajinami, ktoré už e, majú e, záujem a doteraz nemali kapacity na to, aby vyvíjali svoje vlastné národné rámce. Podporujeme ich, máme rozhodnutie rady prijaté e, v partnerstve so všetkými členskými krajinami, kde ide o to, aby sa vytvárali príslušné kapacity súlade so zmluvou o obchodovaní so zbraniami. No a tým sa dostávam k ďalšej téme. A to sú míny. Nuž, možno sme istú šancu zmeškali, povedzme, keď e, mala napríklad prílbu niekedy princezná Diana, e, No ale už sme cez to prešli a teraz sa diskutuje o iných dôležitých veciach. Ja mám taký dojem a ja vás chcem presvedčiť o tom, že nevzdávajme sa, pretože to je jeden z najväčších úspechov, ktorý sme dosiahli. Teda keď sa pozrieme uh, na medzinárodné hnutie občianských spoločností, mimovládnych organizácií až k právnemu nástroju, ktorý spôsobil veľký pokrok na celom svete v tejto oblasti, ale musíme sa sústreťovať ďalej. Musíme pozbudzovať vlády, aby tu stanovovali priority. My sa často pýtali, že prečo Európska únia má osobitný finančný nástroj na to, aby sa tieto minové akcie takto podporujú. No, viete, pretože partnerské krajiny samotné hoci sú efektívne, nemajú všeobecný záujem, aby teraz zbavovali mín, ale keď to tak neurobia, bude to mať obrovský dopad na individuálne životy, bude to zabíjať ľudí a takisto to bude brániť prístupu eh, ku krajine alebo ku pôde. Takže Európska únia je veľmi angažovaná v Maputom. Bola minulý rok konferencia, tzv. Maputský summit na pripomen- e, pripomenutie si etavského doho- dohovoru. Prijal sa tam akčný plán na ďalších 5 rokov, ktorý sa sústreďuje na vykonanie toho akčného plánu, ktorý bol prijatý Prijalo sa tam veľa rozhodnutí teda na tomto samite a vznikla politická deklarácia, no ale tým základom Mapucká konferencie a príčiny, prečo mnohí šéfovia e, štátov a vlád a to, že tam bolo veľa osobností, že je dôležité, aby sme sa na to koncentrovali. Európska únia, členské krajiny prispeli s 500 miliónami eur od eh, posledného eh, toho prehľadu do, do, dohovoru medzi Európskou úniou a členskými krajinami hovoríme o finančnej pomoci na tieto akcie a Európska únia bola poskytovateľom finančných prostriedkov číslo 1. Ten úspech, o ktorom som hovorila, vy máte také krajiny napríklad ako Afganistan, je to e, krajina veľmi postihnutá, 78% toho zbavovania mín sa udialo práve v Afganistane. Musíme pokračovať v pozbudzovaní krajín, aby stanovali tieto priority v programoch, v národných programoch rozvoja. No, myslím si, že mm, by som mala povedať niekoľko slov o otázke autonómnych zbraní. Viete, je to veľmi obsažná vec. Zatiaľ na to nemáme spoločnú pozíciu Európskej únie, ale dôvodom toho, prečo to zdôrazňujem, je to, že technológie, ktoré sa tu zapájajú, Európska únia sa sústreďuje na povedzme odzbrojenie a zákaz e, šírenia zbraní. Musíme e, pochopiť, čo sa deje, musíme byť prítomní, aby sme uľahčili diskusie medzi členskými krajinami. Je tam niekoľko ťažkých otázok, tá čo myslíme malými autonómnymi zbraniami. Vedie sa diskusia e, v Ženeve v rámci dohovoru o určitých systémoch konvenčných zbraniach. E, je to taký veľmi komplikovaný názov. No a um, veľmi komplikovaná diskusia o tom, e, čo je dôležité pre e, kontrolu, ktorú vykonávajú ľudia, e, čo je, ako je to so zodpovednosťou, autonómiou. Chcem teda pripomenúť tú, tú komplikovaný charakter týchto vecí, ktorými sa zaoberáme. Takže to sú tie otázky, ktorými sa zaoberáme. Ďalej chemické zbranie, o situácii v Sýrii, tam by som mohla povedať niekoľko slov, ak to, o to bude záujem tak politicky, ako aj z iného hľadiska. Je to dôležité, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem stručná. Nazdávam sa. Samozrejme, že e, odsudzujeme používanie chemických zbraní za akékoľvek okolnosti a veľké obavy nám spôsobujú opakované, opakovane udávané informácie o tom, že aj nedávno, nakoniec nedávno sme počuli o tom, že sa e, použil chlór v Sýrii ako zbraň. Aj z hľadiska politického, ale aj z hľadiska konkrétnej podpory e, veľmi podporujeme intenzívne aj prácu misie, ktorá zistuje skutočnosti priamo na mieste. Teda či sa použil chlor ako bojová látka. Okrem toho sa zameriavame na urychľovanie prác vo všetkých aspektoch e, chemického programu Sýrie, teda programu na zničenie chemických zbraní a ich odstránenie. Tento sírsky program sa zdá, že je už nezvratne ukončený, že tie zbranie naozaj boli v podstate demontované. Pokiaľ ide o veľmi aktívnu podporu, ktorú sme poskytli OPC, OPC 2TV, eh, naozaj sme poskytli v EU teda 17 miliónov na podporu na zničenie chemických zbraní, čo bola tá prvá fáza celej operácie, na ktorej teraz hovoríme. Okrem toho, okrem tej podpory pre, pri ničení týchto zbraní, sme ešte po, e, zaangažovaní aj do vyšetrovania. A taktiež sme aktívni z hľadiska organizácie ktorá má zabezpečiť zákaz takýchto zbraní. To sa týka aj príslušného dohovoru. A toto je tiež úspešná kapitola našej činnosti, pretože je k dispozícii tým pádom právny nástroj, ktorý eliminuje kompletnú kategóriu zbraní hromadného ničenia, takže podpora OPCW je pre nás aj naďalej vysokou prioritou a v rokoch 2015 a 2016 budeme poskytovať ďalej ešte objem 2,5 milióna eur na podporu hlavných aktivít OPCW. Možno vás bude zaujímať, keďže toto je téma, ktorá už sa tu objavila. A ide o otázku zastúpenia EÚ v rámci OPCW. Vysoký, teda vysoká predstaviteľka oznámila rozhodnutie tým, že by do tejto organizácie vyslala stáleho zástupcu. Toto sme v minulosti nemali. Myslím, že to bude veľmi na prospech hlavne pre menšie štáty. Tie majú dosť starosti aj s predsedníctvom a tak ďalej, takže už sme nejaký čas žiadali, aby sa posilnila naša prítomnosť v rámci OPE. C2V. Takže toto rozhodnutie sme už prijali a zámer je ten, aby sa ten zástupca e, lokalizoval, teda vyskytol v Hágu a v súčasnosti tam má Európsky parlament a komisia svoje delegácie. Takže zatiaľ dochádza k takémuto vývoju v tejto sfére. A myslím, že tu je ten vhodný moment, kedy by som mohla ukončiť svoju úvodnú prednášku a rada budem reagovať na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne pani Jenny za tú uvedenie tejto témy. Je to nesmierne dôležitá a zaujímavá téma. Aj keď je to téma, pri ktorej ľudia obvykle neaplaudujú. Myslím, že e, prichádza čas teraz, kedy môžeme položiť otázky, otázky a hneď túto príležitosť využijem. Otázka týkajúca sa Bosny a Hercegoviny. A aká je tam situácia ešte e, s zásobami zbraní a aké sú v tomto smere aktivity EÚ. Po druhé, znepokojuje nás a veľa hovoríme o pôvode ručných zbraní. Možno nede vždy o obchodovanie, ale do istej miery áno, to obchodovanie, v tom zmysle, že sa tieto zbranie objavujú v, v regiónoch, kde prepukli konflikty. alebo môžeme povedať, že je to aj pomerne blízko hraníc EÚ. Ako teda hodnotíte, aj keď zatiaľ ešte v rámci pomerne krátkeho obdobia fungovania nástroja iTrace, ako ho vy hodnotíte? Je to úspešný nástroj? a aké plány sú k dispozícii na to, aby sa takéto operácie ešte posilnili. Máte tiež ten pocit, že dokážeme pokryť všetky oblasti? Teda pozorne som si vypočula vašu prezentáciu a monitorovanie ukazuje, že pôvod zbraní e, už teraz nebýva taký, ako to verejná mienka zvykla vnímať. Takže predovšetkým to bývali Spojené štáty americké, ale teraz to už asi nebude tak. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Totiž veľkedy sa hovorilo, že to nie je americké, alebo nie sú z Ameriky, ale nezvykli sme poukázať na to, odkiaľ teda sú tie zbranie, aký je ich pôvod. Takže poprosím, keby ste sa aj k tomuto vyjadrili a poprosím taktiež kolegov v sále, aby prišli s otázkami. Nikto? Pán Zdrojevský, nech sa páči. Nech sa páči, zadajte otázku. Pred mnohými rokmi sme mali gigantický problém s minami rôznych e, typov, teda s nášľapovými minami aj s inými. Aj v Európe je veľa krajín, ktoré sa zaviazali v istom období sa zaoberať touto problematikou. Do, teda do akého stupňa tu prebieha kontrola. Pýtam sa, že aj z Európy sa dostávali míny napríklad aj do Afriky. Madame, yes, please. Sorry, I didn't, because I was fiddling yeah. with my oh. I didn't hear the beginning of the question. No, Prepač, nepočula som začiatok otázky, otázky, lebo som si tu baštrngovala niečo na sluchátkach. Poprosíme začiatok zopakovať. Viem, že do Afriky sa míny z rôzneho typu dostávali z Európy. Európske krajiny sa zaviazali, že budú utilizovať míny, ktoré majú vo svojich zásobách a dokonca niekoľko desiatok rokov tieto míny nepoužívali. E, máme kontrolu tohto procesu, teda do akej miery to kontrolujeme? Madame, please answer now and then. Takže Poprosíme o odpoveď a potom sa vrátime k otázkam. Ďakujem za slovo aj za otázku. Začnem tou Bosnou. A som rada, že ste položili túto otázku. To je totiž krajina, kde som strávila ešte práve počas vojny dosť veľa času. A miny boli vážny problém. V Bosne OBSE vedie aktivity, pokiaľ ide o odminovanie. A európske e, zložky vojenské to len podporujú. Je tu viacero problémov. Jednak e, nestabilná munícia, ktorú treba zlikvidovať. A okrem toho môžeme povedať, že e, je tu mnoho nadbytočných zásob tohto typu, ktoré treba zničiť. Neprebieha to ale tak rýchlo, ako sme si ideálne predstavovali, že to pôjde. Možno to nie je jediná oblasť, kde nastal alebo kde ten pokrok nie je až taký rýchly, ako sme dúfali, ale aj tak investujeme do tohto programu, ktorý som spomínala. Je to ten program SISAC a ten je ešte stále prítomný v Bosne. Takže si myslím, že práve že to je oblasť, kde ešte budeme potrebovať ďalší čas na to, aby sme dosiahli želaný výsledok. Pokiaľ ide o projekt iTrace, povedali ste sama, že je ešte pomerne mladý. Samotný projekt neprebieha ešte dlho, ale môžeme povedať, že tie prvotné hodnotenia sú veľmi pozitívne. Aj tie reakcie ktoré dostávame od členských štátov aj od partnerov, sú veľmi, veľmi pozitívne. Nemám tu po ruke presné číslo, ale od... ide o vyšetrovanie, ktoré sa vedie v oblasti zbraní a počtu zbraní. Momentik, hneď to nájdem. Niekde tu, tu musím mať tie presné čísla. No ale tá hlavná vec, o čo tam ide, Aha, mám to. Ďakujem, kolegyňa. Klára je moja šéfka divízie. Má na starosti práve oblasť nešírenia zbraní a odzbrojovania. Takže od kedy teda v Lani bol rozbehnutý tento projekt, tak sa zadokumentovalo temer 100 tisíc zbraní, kusov munície a podobného materiálu v 18 krajinách eh, postihnutých konfliktmi. Myslím, že to je oveľa viac než ktorékoľvek nástroje a programy, ktoré sa pokúšali o niečo podobné, kde sa práve skúmala otázka nezákonného obchodovania so zbraňami. Ale okrem toho je tu ešte ešte jedna vec, na ktorú treba poukázať. Ide o prípady, kde sú absolútne preukázané tie informácie, že sú správne lebo je to na základe konkrétne doložených dôkazov. Pokiaľ ide o tie počiatočné výsledky, a mimochodom dovolte mi povedať, že Trace posk- eh, poskytuje informácie, ktoré sú dostupné na webovej stránke tohto projektu, čiže keď sa nejaký problém zistí, tak sa potom eh, povedzme, začne diskutovať s príslušným členským štátom, či E, sa jej želá povedzme, rozšíriť projekt iTrace aj ďalej do druhej fáze. Do druhej fázy, pardon. A myslím, že na túto tému ešte bude prebiehať diskusia aj v nastavujúcich mesiacoch. Ktoré sú to tie krajiny, ktoré sú vlastne zodpovedné za e, väčšinu toho, že sa odkloní použitie zbraní z legálneho na nelegálne. Nemáme tu momentálne celý úplný zoznam, ale tak z pamäti viem povedať Sudán, je možno ako na prvom mieste, potom Stredoafrická republika, ktorá mimochodom práve poukazuje na to, aspoň podľa toho, čo vieme, že v krajinách, ktoré sú postihnuté konfliktom, alebo tam, kde existujú bezpečnostné problémy, kde pramenia že je tam vlastne občianská vojna, ktorá prebieha. Proste e, tá, to sú podmienky, ktoré majú dopad nielen na miestnú populáciu, ale aj smerom von. Aj na nás nakoniec to má dopad a dôsledky. Ďalej, ďalšia krajina je pobrežie Slonoviny, e, Demokratická republika Kongo, západný Irak, severné Mali, aj Čad zhoda okolností tiež je dosť výrazný v tomto smere. Otázky, pokiaľ ide o míny teda a Afriku, nie som si celkom istá, či som pochopila tú otázku. A či sa nedávno do Afriky z Európy nejako prepravovali míny. Neviem, či som to správne pochopila. Tie informácie, ktoré máme my k dispozícii, že vieme, že sú zásoby mín v Afrike, ktoré boli zničené. Možno tam nie je všetko úplný úspech, ale aj keď nie ešte všetko sme vyriešili, ale pokrok pomerne dosť značný sa už dosiahol pri likvidácii takýchto zásob zbraní a munície. A samozrejme sú tam ešte minové polia, ktoré nie sú vyčistené, treba z Angole ešte stále. Tam som tiež žila a tiež som uviazla e, na minovom poli, nemohla som sa ďalej dostať, okrem toho ešte aj v Zimbabve a v niektorých krajinách e, je ešte stále poskytnúť veľkú pomoc. A treba sa aj bližšie zoznámiť s tým, do akej miery môžeme poskytnúť podporu a pomoc a jednoznačne bude treba vyčistiť ešte tie priestory. Pán poslanec, zrejme došlo k istému nedorozumeniu pri tlmočení. teda ten začiatok otázky zrejme nebol celkom jasný. Ste spokojní s odpoveďou alebo chcete to ešte doplniť? Ďakujem, pani predsedničke. Moja otázka vyšla eh, zo skúseností, ktorú som získal ako člen výboru v Národnom parlamente v Poľsku. No, totiž išlo o to, že sa budú zneškodňovať míny. No a potom sa hovorilo, že tieto zbranie sa dostávajú, tieto miny sa dostávajú do Afriky. No a podpisovali sa po to aj iné krajiny, nielen európske. Isté máme istý úspech, že počet týchto mín, ktorí sa dostávajú do Afriky, je už zablokovaný. Ale mňa zaujíma kontrola utilizácie mín medzi tými krajinami, ktoré boli zdrojom toho nelegálneho postupu. Došlo k tomu a máme tu určitú kontrolu. Zopakujem. Takže je tu ešte jeden aspekt. E, nakoniec, keď som pôsobila ešte v období v určitom v polskom parlamente, tak sme hovorili aj o, o dohovore z Otavy a to súviselo s príslušným procesom. A tam práve sa poukazovalo na použitie týchto prostriedkov. Čiže hlavný aspekt toho, o čom hovoria otázky pána kolegu, tak to sa týka použitia Ďakujem, hovorí pán poslanec, ďakujem za spresnenie. Takže teraz príde odpoveď. Ako som už spomínala, pokiaľ ide o likvidáciu zásob zbraní a munície, zosiavol sa veľký pokrok. Takže to, čo je, boli zásoby v Afrike, tak to sa veľké percento zničilo. Pokiaľ ide o obchodovanie s mínami, tak to úplne bolo zastavené aj o tom bola vlastne, bol dohovor z Otavy a určite nie sme si vedomi toho, či existuje aj teraz, či prebieha aj ďalej nejaké obchodovanie s mínami. Pokiaľ viem, tak asi nie. Tak si z tohoto hľadiska myslím, že e, naše aktivity e, boli korunované úspechom v tomto smere. Takže pokiaľ je o tie ostatné mínové polia, teda pokiaľ je o tie krajiny, kde ešte ne, neukončili likvidáciu, alebo povedzme nedoho, nedodržali obdobie, kedy mali zlikvidovať míny, tak tieto krajiny, ak sa ešte nás obrátia s žiadosťou o pomoc pri likvidácii, aj pri odminovaní, tak tým pomoc poskytneme. Želáte si ešte spomenúť aj Ukrajinu? Napríklad Minská dohoda hovorí o tom, že Ukrajina by mala získať pravomoci nad hranicami tejto krajiny. V súčasnosti, ako vieme, porušovanie dohovod z Minska pokračuje ďalej a v oblasti Mariupolu stále prebiehajú intenzívne boje. Ako vieme, ukrajinská vláda nám hovorí o tom, že Ukrajina sa stala čím si ako e, bojskom, kde sa odskúšavajú moderné ruské zbranie. Čo by ste nám vedeli povedať o možnosti nejak kontrolovať ten prílev zbraní a aký je vzťah medzi vašim útvarom na SVČ a tou situáciou na Ukrajine. A potom je tu ešte aspekt monitorovania keď sa musí ísť zaspäť. Viem, že OBSE je tam veľmi aktívne, ale možno by sme mohli pohovoriť o ďalšej podpore, ktorú by sme poskytli OBSE pri monitorovaní situácie. Aby sme zastavili ten prílev zbraní na Ukrajinu. Tak čo by ste k tomuto povedali? Um, Áno, pôjdeme po otázkach. Dobre? Otázka za otázkou. Potom dám slovo aj vám. Tak k tej Ukrajine. Ako ste správne povedali, pani predsednička, Európska únia rozhodne podporuje OBSE v úlohách e, a v misiách e, kontroly a dohľadu. A my sme sa sústredili predovšetkým na Minskú dohodu a na to je samozrejme potrebné politické riešenie. Európska únia naďalej podporuje všetky úsilia, aby sa Minská dohoda transponovala čím skôr Ukrajina prišla so špecifickým návrhom, ja som si ho preštudovala, ale ešte tam nie je žiadne konkrétne rozhodnutie, nejaké dodatočná podpora civilná a tak ďalej. Aj predseda Tusk povedal, že si to preštuduje, ale je teraz predčasné hovoriť, že e, dáme ešte dodatočnú podporu. Len jedno upresnenie hovorí pani Fotiga. Hovorila som alebo odvolávala som sa na tie otvorené, známe verejné rozhovory aj e, v Európskom parlamente. Vieme a poznáme žiadosť Ukrajiny, ale vieme aj a poznáme tú možnosť, že by bolo e, možné posilniť kapacity kontroly zo strany OBSE. Že by sa napríklad vyslala misia na Ukrajinu, Eh, nemyslíte si, že by toto bolo vhodné alebo potrebné? Uvažovali ste o tejto možnosti, o potrebe posilniť tento postup, eh, zvýšiť počet a aj kapacitu kontroly tejto misie OBSE. EU ponúkla OBSE podporu eh, pre tú misiu SMM pre tie kontrolné misie a môžeme e, OBS e podať ešte akýkoľvek iný druh asistencie alebo podpory, o ktorý požiada. Boli to už napríklad pancirované vozidlá či iné e, vybavenia, satelitné zariadenia a podobne. A neustále podporujeme OBSE v tejto misii. Európska únia je pripravená túto podporu navýšiť, ale tiež treba spomenúť, že Európska únia financovala konkrétne odstraňovanie mín. a tiež elimináciu existujúcich zásob ukrajinských mín. Pre ONCPE, ktorá je jedna zo súčastí OBSE. E. Aha z časti, toto je tiež súčasť balíka tých aktivít, kde Európska únia podporuje Ukrajinu. A je tu viacero nástrojov, myslím, že nemusím ich teraz vymenúvať, čo všetko predstavuje balík pomoci, ktorý Európska únia poskytuje Ukrajine. Pán Schaffhauser má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. V podstate nemám otázku. Ja som bol sám v Donecku a musím vám povedať, že nášľapné míny zabili deti. Takže viete, na východe sú tisícky mŕtvych a kievská vláda sa postavila proti vlastnému obyvateľstvu so zbraňami, ktoré sú zakázané na základe dohovoru zo Ženevy. Ja som navštívil deti, ktorí museli amputovať končatiny. No a potom dohovor z Mínska. Musíme byť veľmi precízni. Ja si myslím, že vy to poznáte. Je to uznanie ukrajinských hraníc. Je absolútne dôležitým prvkom, ale v Mínskej dohode sa píše, keď vlády začali rokovať o Donecku a Luhansku a dohodnú sa na decentralizácie. Doteraz Kiev nezačal tieto rokovania OBSE. BSE pozorovatelia zastávajú jeden názor, takže Mínska na základe minskej dohody nemožno ešte konať, pretože sa ešte nezačali rokovania. Pán Schaffhausen. Ja som to pochopila tak, že Minská dohoda nie je predmetom našeho dnešného rokovania. My predsa hovoríme o monitorovaní toku zbraní. My hovoríme o nešírení zbraní. Ak teda hovoríme o mínach, tak prosím vás, sústreďujte sa aj vy na túto hlavnú tému nášho zasadania. Budeme hovoriť aj o projekte, teda hovoríme o projekte iTrace. Prosím vás, chce sa ešte niekto ujať slova? Nech sa páči. Pani ženy, budete odpovedať, budete reagovať? Áno, zaznamenala som toto vystúpenie. Jediné, čo môžem povedať, že nevideli sme žiadnu odôvodenú správu či vzťah, ktoré by potvrdilo využitie mín ukrajinskou vládou. Žiadna informácia v tomto zmysle. Thank you. Ďakujem, dámy a páni. Nazdávam sa, že sme ukončili túto časť zasadania. Ďakujem pani Joel Jenny za tento komplexný a zaujímavý výklad informácií. mnohé hlasovania prebiehajú paralelne s našim zasadaním, takže účasť nebola taká veľmi drvivá. Ale ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Ďakujem vám za účasť. O 4.30 tu budeme mať nového generálneho riaditeľa. EDA, pána Domeka, takže prosím vás, zdržiavajte sa na blízkosti. No a začneme opäť o 16.30. Chcem sa podekovať pani Joel Jenny, pani Klara Gazlen, ktorá tu bola prítomná počas našich predchádzajúcich zasadaní a oboznámila nás eh, s procedúrami v rámci EEAS.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 Uh, Dámy a páni, poprosím vás, aby ste si sadli. A dovolte mi, aby som uvítala medzi nami pána Jorge Domeka, ktorý je výkonným riaditeľom Európskej obrannej agentúry EDA. Práve som sa od neho dozvedela, že dnes je to jeho druhá návštevu parlamentu, že dnes ráno sa zúčastnil pracovných raňajov, ktoré zorganizoval pán Gáler a diskutovalo sa o podobných či rovnakých témach. My vieme, že táto téma, ktorá je na programe, je e, veľmi dôležitá pred júnovou e, radou Táto téma sa zaoberá európskymi obrannými kapacitami a ich aktuálnym stavom. A podobné témy budú preberať aj ministri obrany. A teraz poprvýkrát v priebehu zasadania nášho podvýboru tak nás navštívil pán Domek, ako som už povedala, výkonný riaditeľ Európskej agentúry a ja mu dávam slovo. Vážený prítomný, eh, vážení europoslanci, ja vám ďakujem eh, za dnešné pozvanie. Eh, je pre mňa veľká čest, že sa môžem poprvýkrát obrátiť na vás, na podvýbor pre e, obranu a bezpečnosť. E, v mojej úlohe a funkcii výkonného riaditeľa Európskej obrannej agentúry od nástupu do tejto funkcie e, som sa venoval viacerým otázkam, okrem iného aj témami, ktoré sa budú preberať na júnovom zasadnutí Európskej rady. A ja by som dnes rád si vymenil názor na Hm, túto tému s vami. Zameriam sa na tri hlavné témy. Moje predsta- moja predstava o úlohe agentúry, príprava júnovej rady a aktualizácia programu EDA. Aká je moja predstava o budúcej úlohy? Tri hlavné smery. Poprvé, som toho názoru, že EDA je hybnou silou a zameriava sa na ambície členských štátov. Chceme, aby členské štáty rozvíjali e, svoje kapacity a oni by sa mali zameriť, zamerať na štrukturovanie kapacít, aby vznikli kapacity, ktoré umožnia členským štátom ďalej prehlbovať integráciu e, v obrane. Mienime sa zameriavať na výcvekové a vzdelávacie a tréningové aktivity. Našim cieľom nie je, aby sa organizovali e, cvičenia len tak per se, ale tieto cvičenia majú posilniť existujúce kapacity. Dobrým príkladom je napríklad cvičenie vrtulníkov, keď 12 tisíc vojakov a zamestnancov sa vzdelávalo v rámci tohto projektu či cvičenia. Ide o zložky obranných síl, ktoré sa stretávajú na rôznych miestach a v čase, keď sa e, takto e, združia sily, tak môžeme aj znížiť náklady na takéto cvičenie a potom tiež podpora priemyslu mienime stimulovať výskum v obrane. EDA nie je len nejakou výhovorkou na miesto akcií. Mali by sme posilniť výskumné aktivity a tiež je dôležité, aby e, si Európa uchovala strategickú autonómnosť. Ak nebudeme reagovať, tak tak naša výskumná základňa sa zníži, obmedzi a staneme sa len kontinentom dodávateľom a to nás príde e, veľmi e, draho. Zadávateľia týchto zakázok e, majú viaceré postupy alebo možnosti. E e Okrem toho ešte posilňujeme úlohu EDA z hľadiska toho, že je e, tým styčníkom. Úloha EDA je jasná. Môžeme zmierniť dopad príslušných predpisov EÚ v oblasti obrany, aby sme neohrozili a neznížili spôsobilosti e, obrane v našich štátoch. Môžeme mať aj prístup ku fondom, napríklad štrukturálnym fondom v rámci programu. Predovšetkým ide o posilnenie rast a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Agentúra podporuje aj členské štáty pri dodržiavaní predpisov EÚ. A nakoniec, ale určite nie v neposlednom rade, e, e, e, chce zabezpečiť aj E, to, aby sa špecifika rešpektovali v rámci celej EÚ. Týka sa to predovšetkým vojenskej oblasti. Cieľom EDA vo vzťahu s technologickou sférou cestou projektu Cezar je garantovať, aby vojenské zložky mali slobodný a neobmedzovaný prístup e, ku vzdušnému priestoru pre všetky misie Nakoniec je celom agentúry, aby ochraňovala schopnosť vojakov byť nasadený aj mimo nášho priestoru. Aj ak to bude potrebné, samozrejme. Predpokladáme, že v blízkej budúcnosti budeme schopní zaintegrovať do nášho systému e, leteckej dopravy aj diaľkovo riadené letecké prostriedky. Tým sa dostávam k druhému bodu. Európska rada pre obranu v júni. V prvom rade dúfam, že budeme mať k dispozícii teraz viac času venovať sa obrane, než tomu bolo v roku 2013. Máme mnoho tém, ktoré treba prediskutovať. Európska rada nemôže byť eh, proste len e, záležitosť, že sa urobí inventúra toho, čo sa doteraz urobilo alebo dosiahlo. Eh, bude sa revidovať aj stratégia obrany, a to bude dôležitý krok, stratégia, ja nestačí povedať, že tá stratégia je v poriadku. Treba mať jasne stanovené tzv. krátkodobé plány. A aj tá, tá cestovná mapa, ako sa to muzikne hovoriť. Sme svedkami dosť výrazných škrtov v rozpočtoch na obranu v členských štátoch a preto musíme mať na zreteli aj úroveň investícií do obranného priemyslu a jednoznačne treba lepšie využívať finančné prostriedky. Takže vieme, že ministri obrany sa už zaviazali e, na zasadnutí riadiacej rady EDA ku tomu, že o 35, e, to sa týka 35 e, v oblasti nákladov No proste e, rečník uvádzal viaceré percentá, ktoré boli odsúhlasené z hľadiska nákladovosti. A musíme sa zamerať na výsledky programov. Je tu e, stále ešte nedostatok v niektorých oblastiach spôsobilosti. Napríklad vzdušný prieskum a sledovanie, e, boj proti minidrónom, a aj raketová obrana. A to sú len niektoré z tých, ktoré by sa dali ďalej menovať. Čiže máme aj štyri základné priority, ktoré boli zistené ešte e, v decembri 2013. Ak nebudeme spolupracovať pri zistovaní týchto nedostatkov, teda v oblasti, na ktorej sme sa zhodli, tak e, budeme mať riziko alebo bude pred nami riziko fragmentácie. A to by určite bolo na úkor európskej obrany ako celku a predovšetkým priemyselnej a výskumnej báze v oblasti obrany. Ďalej, podpora priemyslu. Myslím, že toto je dôležité z hľadiska výskumu a vývoja. Zdravý priemysel a zdravá priemyselná báza je kľúčová vec. Bez toho sa nedá rozbiať žiadne programy, a programy nemôžu fungovať úspešne ani bez toho, že by naša priemyselná výskumná báza bola konkurencieschopná. Preto je potrebný komplexný celoeurópsky prístup. Tomu patrí aj vhodné prostredie v oblasti predpisov, ďalej sú tu stimuly fiskálne a finančné, je možných nových prostriedkov, hlavne na výskum a vývoj, a e, opatrenia, ktoré majú byť na podporu dodávateľských vzťahov. Čiže treba sa zamerať hlavne na tie kľúčové strategické aktivity, aby sme určili priority v našej práci v danom sektore. Konkrétne kroky treba aj preto, aby všetci dodávateľia v celom dodávateľskom reťazci e, mohli naplniť to, čo sa od nich očakáva. Hlavne mám na mysli malé a stredné podniky. Predsa však bez toho, že by sme e, zastavili znižovanie prostriedkov, ktoré ide do výskumu a vývoja, sa nám nepodarí prežiť. Vidíme, že tu dochádza postupne stále k znižovaniu e, prostriedkov a objemu prostriedkov a to má negatívny dopad aj na príslušné kontrakty. To potom má dopad ešte na prácu a pracovné príležitosti a tak ďalej. Ak vám uvedz konkrétny príklad, E, presne navádzaná munícia. Tak e, vieme, že v Európe existujú takéto technológie aj v súčasnosti, ale momentálne, e, ak sa nebude pokračovať v tomto vývoji, ale za 5 rokov budeme úplne vonku z kola. Takže čo musíme urobiť? Musíme stimulovať výskum a vývoj a preto potrebujeme im posilniť investície do výskumu, ktorý je zameraný na obranu. Predovšetkým ide o kolaboratívny typ výskumu a vývoja. A to sa ďalej týka aj lepšieho využívania energií, ktoré majú dvojaké použitie. Ďalej výskum, ktorý sa týka spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. Tam ide tiež o správne otestovávanie e, príslušných odv- konkrétnych programov e, v rámci Európy. Prípravné kroky by ale nemali byť náhradou za výskum a vývoj v rámci jednotlivých krajín. Čiže EDA veľmi úzko spolupracuje s komisiou pri stanovovaní parametrov tých prípravných krokov. Čiže musíme sa dopracovať k tomu, aby to bolo nové a orientované na obranu. Čiže máme tu pred sebou potrebu stanoviť si správny program a tú agendu, aby sme sa vyhli duplicite, aby sa efektívne využívali prostriedky. Pokiaľ ide o riadenie a správu, tak musíme zohnať, pardon, zohľadniť aj medzivládny charakter spolupráce v oblasti obrany. V tomto zohrávajú veľkú úlohu členské štáty. Európsky parlament poskytoval doteraz patričné stimuly, hlavne cestou návrhu na vytvorenie pilotných projektov v oblasti CSDP projektov a pre e, tento a budúci rok práve toto bude priestor na otestovanie rôznych modalit. Napríklad, ako bude EDA narábať s rozpočtom EÚ. E Teraz, ako vieme, ešte stále je pre členské štáty pomerne ťažké poskytnúť viac prostriedkov na sektor obrany. Momentálne sa musíme zamerať hlavne na to, aby sme tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii, využívali čo najlepšie. Ak sa nám nepodarí kolektívne a spoločne sa zamerať na tieto potrebné aspekty, aspekty obrany, tak si môžeme vlastne Eh, odpíliť pod sebou konár. Toto ešte viac platí o krajinách v strednej a východnej Európe. Budú dôležité kolaboratívne programy, keďže spolupráca nemá druhoradý význam. EDA sleduje viacero miest podľa rozhodnutia Európskej rady v decembri minulého roka. Vo fiškálnej oblasti EDA poskytla e, teda na základe e, rozhodnutia od prípadu k prípadu. Poskytuje sa v Rakúsku, e, vzdelávanie poradcov spolu s členskými krajinami má byť e, ustanovený systém investícií pre obranu, môže to byť e, pomôcka pre členské krajiny. Členské krajiny by mali uvádzať jednotlivé programy. Ak je problém v tejto veci, ďalej budú môcť financovať všetky aktivity a programy a napokon EDA je zapojená do diskusie s Európskou investičnou bankou, pokiaľ je o podporu eh, malých a stredných podnikov. Bezpečnosť dodávok je veľmi dôležité pre operácie CSDB a pre fungovanie našich vojenských síl. EDA intenzívne spolupracuje s členskými krajinami na to, aby vytvorila návrhy na zasadanie Európskej rady, ktorá sa bude konať v júni. Týka sa to cieľné aktivity, ako je napríklad zvyšovanie vzájomnej dôvery medzi členskými krajinami, zabezpečovaním prístupu ku technológiám a k priemyselným kapacitám poskytovanie takisto infraštruktúry a zvyšovanie možnosti dodávateľského reťazca. Navyše cestovná mapa by mala brať do úvahy existujúce mechanizmy ako e, asociovaný etický kódex, ktorý by sa mal v plnej miere využívať. Na druhej strane, na regulačnej úrovni členské krajiny zdôraznili, že bude treba uskutočniť, vytvoriť novú, nové nariadenie. E, má tu byť smernica o verejných objednávkach EDA, predloží návrhy ministrom obrany 18. mája a napokon pri, pripravi, pri príprave Európskej rady budeme konať v spolupráci s NATO e, v duchu záverov rady z roku 2013. No a pokiaľ ide môj tretí bod, e, je to aktualizácia európskych branných spôsobilostí. Konkrétne, keď sa pozrieme na otázku kybernetickej obrany, tam postupujeme dobre. Pokrok sme dosiahli pri vytváraní európskej stratégie pod vedením Holandska. Jedno priemyselné riešenie Airbus sa identifikoval ako taký, že vychádza e, v ústretí požiadavkem a druhé krajiny sú vyzvané, aby plnili tieto požiadavky, bude identifikovať synergie v Európe. Konkrétne sa v tejto súvislosti hovorí o Spojenom kráľovstve a o Francúzsku. EDA takisto navrhla. využitie platformy a navyše doteraz je požiadavka spôsobilostí, aby došlo ku dosahovaní cieľov tak NATO, ako je Európskej únie. Francúzsko, Nemecko a Taliansko pripravujú nové programy, ktoré vychádzajú eh, zo spôsobilosti európskej obrany. Týka sa to práci, práce eh, pri harmonizácii licencovania, zmluv, výmeny skúseností a takisto pridanej hodnoty tejto spolupráce. Podľa všetkého v roku 2015 sa uskutočnia štúdie vykonateľnosti alebo realizovateľnosti. Európska dimenzia tohto programu by sa mala udržiavať alebo zachovávať Agentúra sa snaží o synergiu s e, komisiou a s Európskou vesmírnou agentúrou rozvoj ďalších e, komunikačných systémov prebieha dobre pod vedením Španielska. Cieľom je zhodnotiť tento model s cieľom navrhovať e, členským krajinám komplexný program. Pôjde o aktívnu spoluprácu v roku 2015 s Európskou agentúrou pre vesmír. Ďalej je to oblasť hlavných aktivít v EDA v oblasti vzdelávania, výcviku, technológia ľudského faktora. Do úvahy berieme požiadavky hlavného sídla. Cieľom je podporiť e, spôsobilosť členských krajín v oblasti kybernetickej obrany. Bude dôležité vytvoriť rámcový program e, v spolupráci s OSN. A napokon niekoľko slov o podpore operácií je tu jednotka, ktorá vykonáva podporu, EDA, ktorá poskytuje veliteľom projekty, ktoré sa vyvinuli v rámci interných expertíz. Bolo to v prípade operácie e, v Larise, respektíve misie CSDP v Mali e, spolu e, s centrom excelentnosti v Talíne, kde sa uskutočnili semináre o kybernetickej obrane. Larry sa privítala testovanie manažmentového alebo spravovacieho softvéru. No a použije sa e, v rámci výcvikového podujatia na Mali. Ďalej podporuje zmluvné strany v súvislosti s operáciami. Nájdu sa komerčné riešenia, tak ako to bolo v roku 2014. Budeme sa sústreďovať na uľahčovanie jednotlivých procesov, napríklad e, pri podpore osobitných akcií, aby sme vytvorili rámec pre budúce spolupráce. Ďakujem veľmi pekne, tým končím môj výklad. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Domek. A otváram diskusiu. Pán Galer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Domek. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Ja by som povedal, že by som si ležal, želal, aby vaše ambície boli rovnaké ako jednotlivých členských krajín. EDA je k dispozície k službám členských krajín. Členské krajiny majú idú považovať za svoju agentúru, ak sa vychápete ako ten, ktorý plní ambície členských krajín, tak by to tak aj malo byť. A členské krajiny by to mali aj tak brať. Ak e, hovoríme politicky, zdieľam váš názor, že prichádzajúci summit by mal venovať viac času obrane a nemal by iba citovať alebo vyčíslovať na rozdiel od predchádzajúceho samitu, teda v decembri v 2013, tá globálna scéna sa zmenila, pokiaľ ide o obranu. Nemôžeme si jednoducho dovoliť iba opakovať to, čo sme povedali posledný krát a brať do úvahy iba to, čo 18. mája povedia ministri obrany. Takže ja by som chcel vyzvať šéfov vláda štátov, aby boli ambiciozní, aby využili to, čo sme do rúk dostali a aby sme e, prijali, akceptovali fakt, že iba spolu budeme schopní riešiť výzvy, ktorým čelíme. No a dokážeme iba spolu finančne zvládať všetky tie veci, ktoré máme urobiť. Ste spomenuli tie štyri úlohy, ktoré sa identifikovali posledný raz. No ja som zvedavý a je to niečo, čo, za, čo musíme prerokovať s našimi eh, kolegami na národnej úrovni, respektíve s príslušnými vládami. A som zvedavý, alebo chcel by som vedieť, kde by sme mali urobiť istý nátlak. Vy ste povedali príklad týkajúca sa pre e, prípravných akcií napríklad využitie výskumu a rozvoja, že to má mať e, konkrétny obsah v zmysle rozvoja spôsobilosti európskej obrany. Že to sa musí odzrkadliť aj v národných rozpočtoch, ktoré sa týkajú výskumu a rozvoja. Musíme presvedčiť naše členské krajiny, aby nepovažovali e, dodatočný program za náhradu, teda na redukovanie národných ambícií. Ja si myslím, že to celkom jasné. No otázka je, kto z našich kolegov by sa tým mal zaoberať. Bolo by veľmi fajn, neviem, či to spravíte. Vy ste navštívili takmer všetky všetky členské krajiny, či budú tieto krajiny zdieľať tento náš názor. Hlavne teda tie krajiny, ktoré spôsobujú najväčšie problémy. No, neviem, e, či tak urobia. Myslím si, že bude potrebné podať to vaše posolstvo ďalej, takisto ako posolstva, ktoré prichádzajú z jednotlivých správ, pokiaľ je Kukanovú správu napríklad, e, Tarantová správa, to boli tie posledné správy o financovaní, čiže všetky tieto otázky by sa tu mali premietnúť vy budete, eh, vy ste identifikovali všetky tieto otázky, ktorými sa treba zaoberať, čiže bude závisieť od nás, aby sme vyvíjali väčší nátlak v prospech dosiahnutia výsledkov pre radu a to bude závisieť od potrieb, ktoré sme identifikovali a ktorými sa musíme zaoberať. Ďakujem pekne, pán Galer, pán Kúzo. Uh-huh. Ďakujem, pani predsednička. Pán Domek, mám viacero otázok. Pokiaľ ide o zásobovanie a tankovanie počas letu, tak ste spomínali termín 2015. Máte nejaký finálny deadline? a postupuje sa rovnako ako v prípade A400. A pokiaľ ide o kybernetickú obranu, rád by som poznala viac detajlov Pochopil som, že niektoré vlády už majú takéto simulátory a potom bezpilotné lietadlá, dróny. Počuli sme, že EDA e, spolupracuje s Izraelom v tejto oblasti. Teda chceli by sme vedieť, ak aké, aká je táto spolupráca, či ide o transfer technológií, informácií, skúseností. Ďakujem. Ďakujem. A ja by som položila otázku dnes ráno. Sme mali dve e, stretnutia, veľmi zaujímavé. Prvé bolo verejné vypočutie o e, výskumnom programe v oblasti bezpečnosti. A niektorí europoslanci naznačili škrty e, v rozpočtoch na výskum. Možno ako dôsledok Horizont 2020, alebo kvôli tomu, že sa zavádza Junckerov plán. Čo si vy o tomto myslíte? Vidíte nejaké konkrétne ťažkosti? Dostali sme informácie, že program vznikol na základe iniciatívy Európskeho parlamentu, ale potom došlo k škrtom v rozpočte na výskum. A to hlavne teda išlo o škrty v rozpočte na výskum v oblasti bezpečnosti. Rada by som poznala váš komentár. Potom sme zorganizovali dnes do obeda aj seminár o pooling and sharing systéme. Všeobecné stanovisko je, že sú to slubné projekty, ale súčasný vývoj nie je ten, ktorý sme očakávali, že je teda potrebné sa nejakým spôsobom viacej angažovať. Aj ja by som bola rada, keby ste okomentovali aj tento bod. A tretia záležitosť. Počas nášho stretnutia pred niekoľkými týždňami sa vynorila téma administratívnej dohody medzi EDA a nečlenskými, určitými nečlenskými e, štátmi. Rada by som obdržala nejaké informácie k tomuto bodu. A tiež otázka k situácii v Turecku. Akú úroveň spolupráce aká úroveň spolupráce existuje medzi Tureckom a EDA. Sú ešte viaceré otázky? Nie, tak Uvidíme, či ešte e, sa vynoria ďalšie otázky neskôr na záver. Ďakujem, odpoveda pán Domek. Ďakujem za komentáre a otázky, ktoré tu padli. Pán Gáler. Ďakujem vám za vaše slova ocenenia pre našu agentúru, aj to, akým spôsobom sme e, pripravovali radu a vôbec našu prácu v prospech európskej bezpečnosti vo všeobecnosti k špecifickej téme technologického výskumu. Mňa na jednej strane prekvapuje, že sa znižujú e, rozpočty na obranu na jednej strane, ale na druhej strane sa nespolupracuje viacej. Tej spolupráce je stále menej, hoci by to malo byť naopak spolupráca, zdieľanie technológie a tak ďalej. To predstavuje len 8 v Európe. Išlo o zníženie za 7 rokov o 7 a to je znepokojivý vývoj. Navštívil som viaceré krajiny a vždy som nástojil na tomto aspekte. Povedal som to aj v mojom úvodnom vystúpení. Vzhľadom na rozmery našej agentúry, naše ľudské zdroje a na to, akým spôsobom pracujeme, tak my sa musíme sústrediť na priemyselné témy eh, v obrane čo je teda výskum a vývoj. To by e, malo byť, a to je aj v súčasnosti centrum ťažisko nášho záujmu. Len tak bude Európa silná v oblasti bezpečnosti, ak chceme byť konkurencieschopní, ak chceme exportovať naše výrobky a ak chceme interne, vnútorne byť silní, ak chceme solidnú obranu, tak musíme byť aj dodávateľmi e, v obrane a takými dodávateľmi, ktorí majú sídlo v Európe. Keď navštevujem jednotlivé krajiny, tak veľmi často musím získavať najprv informácie, potom navzájom si vymieňať názory úprimne a otvorene, ale niektoré veci ma naozaj znepokojujú. V mnohých krajinách z viacerých dôvodov. Panuje názor, že sektor obrany a obranný priemysel by sa mal riešiť nejak oddelenie, aby sa zabránilo konfliktom záujmov. A aby sme boli konkurencieschopní. Ale technologický výskum sa musí riešiť globálne a niektoré krajiny v minulosti robili túto politiku oddelenia a teraz to prehodnotili a uvedomili si vzhľadom na význam e, obranného priemyslu. Uvedomili si tento fakt a potom tiež. Druhá vec. To je iný rozvoj, ktorý chcem počiarknúť Konkrétne ide o zvyšovanie prostriedkov v rozpočtoch. Mnohé krajiny sa veľmi usilujú v tom novom bezpečnostnom prostredí. A ono by sa tu malo aj premietnúť v rozpočte na výskum. V niektorých krajinách to nie je. Konkrétne napríklad sú mnohé veci veľmi naliehavé, treba veci riešiť hneď. A zase v iných prípadoch sa ide o spoluprácu franchise e, systémov, ktoré sa vyrábajú niekde inde, takže to sú krátkodobé riešenia. Ale riešenia pre výskum sú práve tie dôležité, ktoré doteraz neboli pravidlom. No až teraz máme tie čerstvé peniaze práve kvôli tej bezpečnostnej situácii a nesmieme prepásť túto šancu. No čo treba urobiť? Teraz vám poviem budeme ďalej pomáhať dvomi mechanizmami, ktoré zatiaľ fungujú, tak konkrétne napríklad workshopami a našou skupinou odborníkov. Osobitná pozornosť sa bude venovať hodnotám, ktoré budú mať tieto nástroje a mali by privodiť e, zmenu e, po výskume orientovanom na práve tieto záležitosti obrany. Na čo sa musíme sústreďovať pri tejto pripravenej reakcie. Sú to projekty sústredené na pridanú hodnotu na európskej úrovni. Čiže ak dovolíte, tak by som vám to chcel takto prezentovať. Ešte tu tri otázky, pokiaľ ide o refueling, o tento program. Ak hovoríte o projektoch e, výskumu, kde je na čele Holandsko, pevne veríme, že budeme schopní zrealizovať tieto spôsobilosti do roku 2020. No a bude to v mnohej miere e, závisieť od toho, či sa budeme uberať e, ku tým zariadeniam, ktoré máme, alebo e, ak to bude ináč, tak uvidíme, e, že zrastie počet lietadiel. To bude možno tiež otázka, ktorú bude treba vyriešiť. No a pokiaľ ide o kybernetickú obranu, Spravili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme uskutočnili výcvik a vzdelávanie v tomto ohľade. Nastal čas, aby sme robili viac. Komple- komplikovanosť týchto projektov kybernetickej e, ochrany spočíva v tom, že to nespadá vždy do kompetencie ministrov obrany. Čiže je to veľmi citlivá spôsobilosť Musíme sa touto otázkou zaoberať. Viete, je to pre nás skutočná e, výzva teda ak berieme do úvahy všetky akcie a operácie, ktoré budeme uskutočňovať v budúcnosti, musíme zabezpečiť, že budeme mať k dispozícii programy, ktoré nedovolia, aby medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o tieto spôsobilosti, vzrastala priepasť. Zatiaľ nemáme teda spoluprácu s Izraelom pri rozvoji týchto technológií. Ja som hovoril v mojom e, úvodnom vystúpení o tomto veľmi si uvedomujeme, že Izrael je jednou z tých popredných krajín, pokiaľ ide o technológie v tejto oblasti. No ale nemáme špecifickú spoluprácu s Izraelom, pokiaľ ide o technológie alebo pokiaľ ide o operácie. Nuž a teraz e, otázka, ktorú položila pani predsednička výboru. Išlo o ťažkosti, ktoré privodia programy pre kybernetickú obranu. Ja som už vlastne odpovedal pánovi Galerovi a ubezpečujem vás, že zdieľam vaše obavy, teda aj niektorých členských krajín a tohto Európskeho parlamentu. No, P plus S, pooling and sharing. No, počúvam, ale nemôžem súhlasiť, že treba urobiť viac. Ja si myslím, niečo sa už urobilo. A ja si myslím, že mnohé je viditeľné na verejnosti a tak to je teda v prípade munície, ktorú, ktorá sa predávala prostredníctvom agentúry za ostatných 5 rokov. Hlavným príkladom pooling a sharing bol program Refueling, Air Refueling ukázalo sa, ako je to s agentúrou. To znamená, že my sme boli pri vytvorení tohto programu, ďalej sme stanovili, určili požiadavky, no a teraz by sme sa mali postarať o verejné objednávky. No a ide tiež o to, aby sme určili to, aká, aký bude cieľ. Európska únia a NATO môžu v tejto oblasti spolupracovať. Je to model, ktorý dokážeme sledovať. Ja by som chcel počiarknúť to, že pri poolingu a sharingu by sme nemali čakať eh, na ďalšie roky, táto agentúra musí pracovať na spôsobilosti e, spôsobom à la carte, to znamená e, využívať regionálne iniciatívy, e, ktoré sú v prospech všetkých obranných štruktúr. To je niečo, čo veľmi podporujem konkrétne ako Vyšekradská štvorka alebo Weimarská skupina. E, sú to otvorené e, záležitosti a závisí od členských krajín, aby to využili, aby nás využili, potom spožiadali, aby sme predložili e, iniciatívy a impulzy. Musia byť ochotní prísť k nám, my musíme vedieť, čo oni vedia, čo oni chcú a musíme identifikovať najlepšie riešenia, teda v zmysle toho, čo potrebujú. Musíme vedieť, aké tieto potreby sú. No a pokiaľ ide o administratívne dohody, momentálne máme tri, ako viete, s Norskom. very important allies, an uh, administrative agreement which has real substance. They are participating very actively, among others in the... No, je to veľmi dôležitý partner a máme s ním dohody. Ďalej Švajčiarsko a najmladším takýmto partnerom je Srbsko. To podpísala Lady Ashtonová v Lani. Administratívne dohody, tak nezabúdajme, že aj tieto existujú a tiež sú nástrojom pre krajiny, ktoré sa naozaj ktoré chcú rozvíjať svoje spôsobilosti, chcú byť interoperabilné s Európou. Takže ide tu o spoločné spôsobilosti, takže nepredpokladáme, že tieto administratívne dohody by sa používali na iné účely. V súčasnosti E, ešte sa rokuje. Napríklad dnes som mal zasadnutie a stretnutie s ukrajinskými predstaviteľmi a pokračujeme v rokovaniach a predpokladám, že čo skoro začneme rokovať o takejto dohode administratívneho charakteru. <clears throat> Tá, tie rokovania prebehnú neskôr v tomto roku. Musíme sa rozhodnúť, čo všetko sa zapracuje do takéto administratívnej dohody. Čiže nakoniec to aj tak musia schváliť členské štáty jednohlasne, ale zároveň to má byť predmetom záujmu pre obe strany. Čiže pre požadujúcu krajinu, ktorá chce tú dohodu, a aj pre členské štáty EÚ. Pokiaľ ide o vzťahy agentúry a Turecka, no asi dobre viete, že administratívna dohoda, o ktorej sa uvažovalo, je ešte stále momentálne zatiaľ zablokovaná. Ak nastane pozitívny vývoj, ktorý by nám umožnil pokračovať, myslím k tomu, že by sme vyriešili existujúce politické problémy, radi budeme pokračovať, ale momentálne sa tam nič nehybe. Pani predsednička, ďakujem. Poprosím ešte, keby ste mi mohli objasniť eh, jednu vec, ktorá sa týka stredoeurópskej iniciatívy. Je to politická organizácia, je to také zoskupenie niektorých eh, stredoeurópskych krajín. Mohli by ste nám povedať k tomu niečo viac? No, ako sa spolupracuje v rámci tej platformy? Pretože sú tu niektoré štáty, ktoré nie sú členmi EÚ a sú v tejto iniciatíve. Ako som naznačil, niektoré štáty e, kolaborujú, teda sa spolupracuje aj s nimi na základe tých administratívnych dohôd. A v rámci takýchto zoskupení E, proste máme niektoré takéto iniciatívy, kde nie sú treba za nich všetky členské štáty zahrnuté. Ďakujem. Ešte si želá niekto nadviazať otázkou. Poprosíme mikrofón. Takže pani predsedajúca sa vypla, takže nebolo počuť, čo vravela. Tlmočníci sa ospravedlňujú. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Samozrejme som vám v plnej miere k dispozícii, rád sa k vám vrátim aj po zasadnutí Európskej rady. A verím, že splníme tie ambície, ktoré potrebuje aj EDA. Očakávajú nás mnohé udalosti aj vo viacerých krajinách, takže opakujem, som vám v plnej miere k dispozícii a rád sem opäť prídem na, na zasadnutie vášho podvýboru. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Naznačil mi, že pani Alaja Ajala sa chcela vyjadriť? Aha, takže nie. Takže to bolo len také nedorozumenie menšie. Vážený páne, ďakujem vám veľmi pekne že ste prišli medzi nás. A ďakujeme za vašu prezentáciu. Určite ešte budeme aj naďalej v kontakte a veľmi radi vás opäť pozveme po tom zasadnutí Európskej rady, ktoré ste spomínali. Ešte raz vám ďakujem. Thank you. Dámy a páni, tým sme uzavreli tento boj bod dnešného programu rokovania. Chcem vás poinformovať o tom, že nasledujúca schôdza sa bude konať 28. mája a tým končím zasadnutie nášho podvýboru. Ďakujem vám. Dovidenia.